Uh, Ak sa chcete usadiť, tak môžeme začať schôdzu. Najprv budeme hovoriť o programe, ktorý sme rozdali v pondelok večer. Ak nemáte námietky, pán Omar Dže, chcete niečo povedať? Pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. A chcem pripomenúť článok 130 odsek 5 rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o e, písomne položené otázky. Čo sa hovorí v tomto článku? Hovorí sa tam, že ak na otázku nedostane E, príslušný človek odpoveď do dvoch týždňov. Ide o e, tie prioritné otázky alebo do šiestich týždňov, ak ide o tie neprioritné otázky. A to od datumu, kedy bola táto otázka doručená e, príjemcovi, tak potom má autor tejto otázky navrhnúť na najbližšom zasadnutí o tomto hovoriť. 18. decembra som zaslal otázku výboru išlo o prioritnú otázku a to sa týkalo nezávislosti vo vzťahu k e, priemyselnému odvetviu e, tabakovému a išlo teda o e, ten paralelný obchod s tabakom. Ja som nedostala žiadnu odpoveď v, tom, v tej lehoče, o ktorej sa hovorí v rokovacom poriadku. Nuž a ja som tam mal teda žiadosť, aby bolo zaradené na program schôdze nášho výboru, aby bolo zaradené prejednanie tejto otázky. 20. februára minulý týždeň e, Program našej schôdze skutočne aj obsahoval moju otázku adresovanú Európskej komisii, ktorá ostávala bez odpovede. A musím povedať, že som naozaj e, mimoriadne zaskočený tým, že som sa potom v pondelok dozvedel, že táto otázka bola z programu zasadania vyškrtnutá. Sme poslancami Európskeho parlamentu. Máme určité práva a tie sú jasne stanovené v rokovacom poriadku. Už len v mene dôveryhodnosti našej inštitúcie a v mene rešpektu vo vzťahu k europoslancom je vašou zodpovednosťou ako predsedničky tohto výboru naozaj aj uplatňovať a dodržiavať tento rokovací poriadok. Z tohto dôvodu si kladiem otázky o dôvodoch, pre ktoré tento bod bol stiahnutý z programu nášho zasedania. Nože musím skonštatovať, že keď hovoríme o práve tom tabakovom priemysle, tak je to vždy rovnako. Vždy e, tam nastáva množstvo komplikácií. Ja som, a týmto ukončím, sa chcel opýtať Európskej komisie, E, otázky týkajúce sa jej rozhodnutia o schválení z 2. E, oktobra 2018. Tam išlo teda o skladovanie e, a o údaje o skladovaní priemysla, o priemyslu tabakového. Nože 2. decembra, to určite viete, Európska komisia rozhodla bez nejakého vyhlásenia tendra alebo inej súťaže a tým potvrdila v podstate tie svoje historické nápojenia na toto odvetvie. Pani predsednička, určite viete, že minulý rok som namietal proti vykonávaciemu aktu, pokiaľ ide o paralelný obchod s tabakom. Toto je teda naozaj e, veľmi dôležitý dokument, pokiaľ ide o celosvetové e, o celosvetovú, respektíve svetovú organizáciu zdravotnícku a pokiaľ ide o jej pravidla, ktoré majú vstúpiť do platnosti, nuž a my máme ako e, poslanci povinnosť pýtať sa komisie, či sú jej nariadenia v súlade so spomínaným protokolom VHO. A toto je tá otázka, ktorá mala byť zaradená na program našej schôdze dnes. Možno by sme teda mohli hlasovať o zaradení tejto otázky na program schôdze pretože tá bola vyškrtnutá e, bez toho, že by to bolo v súlade s rokovacím e, poriadkom. Nebola mi e, odpoveď zaslaná priamým spôsobom, takže si myslím, že tá otázka mala byť zaradená na program, aby som ju dnes mohol položiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Máte v zásade pravdu, že komisia má odpovedať na tie otázky? A mm, minulý týždeň komisia nenaznačila niečo možné odpovedi, ale medzi tým poslali povedali, že anglická verzia je mm, hotová a už sme vám ju dali a do konca tohto týždňa budete mať tiež francúzsku verziu ich odpovede a preto sekretariat navrhuje, ju eh, stiahnuť z programu, pretože medzi tým eh, tá odpoveď od komisie prišla. Ak chcete mať eh, na programe všeobecnú rozpravu o tej téme, keďže ste uvedli pár otázok, ktoré môžu byť patričné, tak cez vášho koordinátora to môžeme navrhnúť a môžeme potom uspokojiť túto požiadavku s súhlasom ďalších politických skupín, aby sme zahrnuli takú tému na program. Ale k tej konkrétnej téme odpovede, ktorá prichádza od komisie, tak zjavne ona prišla. Takže len v anglickej verzii a to je všetko. Ak to chcete ďalej to riešiť, no chápem, že eh, nechcete dať eh, požiadavku dať to na dnešný program, takže uh, hovorte s koordinátorom a môžeme s ním to prevrať, že by to bolo na program budúcnosti, na to nechcete. No dobre, krátko, pretože musím začať rozpravu. Áno, chcem iba povedať, že keď sme poslancami Európskeho parlamentu, tak máme určité právomoci a tie e, vlastne sú založené na tom, že budeme správnym spôsobom uplatňovať právo. Nuž a komisia musí do troch alebo šiestich týždňov definitívne a priamo odpovedať poslancom. A toto komisia neurobila. A teda ja mám právo pýtať sa bez toho, že by som to sprostredkoval prostredníctvom koordinátora a mám právo žiadať o zaradenie tohto bodu na program. Medzi časom sa rozhodlo, vy ste to povedali, že tak rozhodli samotní zamestnanci, že otázka bude stiahnutá z programu zasadnutia. O čo žiadam ja? Nejde o rozhodnutie koordinátorov. Ide mi o to, aby sa e, uplatňoval rokovací poriadok. Ja som nedostal odpoveď, priamu odpoveď zo strany komisie. V akomkoľvek jazyku. Nedostal som priamo odpoveď, takže v zásade by sme dnes mali diskutovať o tejto otázke. Ďakujem pekne. Mr. Margie, uh, let's stop here. Pán Margi, mm, zastavme to tu. Beriem na vedomie, čo ste povedali. Um, máte tu odpoveď v tejto fáze. Rozumiem, že to nebol dokonalý postup a program um, bol predlžený s um, touto úpravou koordinátorom a nedostalo som výhrady od vášho koordinátora, tak čo môžem povedať? Máte odpoveď, e, chápem, čo hovoríte, tak zastame to tu a bereme to na vedomie. Takže mm, nemám návrh zmeniť E, program, takže považujem e, ten nedokonalý program na dnes prijatý a mám pár oznamení. E, v Štrasburgu 14. marca v o 9. máme krátke zasadnutie výboru pretože máme pár tém na hlasovanie, ktoré bude asi treba naliehavo prijať kvôli tým obmedzeniam programu Takže budete mať e, návrh e, programu, ktorý bude rozdaný na to zasadnutie a potom 30. E, marca, čo je popoludné zasadnutie, ktoré si zatiaľ programuje do rezervy. My sme tú schôdzu zrušili po obede, ale ráno sme ju zachovali. Potom všetkých vás pozývam na koktejl výboru NV aby sme oslovili koniec našej práce a mm, volebné obdobia v sredu 27. marca na konci ehm, popoludnejšieho hlasovania v Strasburgu. A tiež e, som chcel pozvať ľudí, ktorí pracujú s komisiou a samozrejme všetkých členov Envy. Takže vítame vás a prosím, mm, dajte to na program. A toto sú oznamenia predsedu. Máte tiež zápisnice zo všetkých zasadnutí 21. 22. januára, 29. januára. A ak nenamietate, tak e, to budem na konci našej schôze považovať za schválené. A teraz máme výmenu názorov s Európskym zborom auditorov o Európskom systéme merania emisí vozidel a vítam pána Sama Džerba, ktorý je člen Európskeho dvoru auditorov. On je spravdajca, ktorý e, nám prednesie ten materiál s briefingom e, z dvoru auditorov na tému e, reakcie EÚ na Dieselgate a e, keďže e, stále výbor v, Euró- v Európskom parlamente, ktorý e, e, sa zabrá e, tou témou, ktorá je posunutá týmto e, škandalom, tak sme radi, že je tu u nás pán Žerb a e, máte slovo. Vážená predsednička, členovia výboru, ďakujem e, za priežitosť, že vám môžeme predniesť e, náš materiál k e, škandálu Dieselgate. Najprv chcem vás sa odvolať na osobitnú správu o znečistení ovzdušia, kde sme uvádzali, že to je jedno z najväčších rizík a každoročne spôsobuje 400 tisíc predčasných umrtí a skoro 40 eh, emisí eh, oxidu dusíka a PM pochádza z Eh, emisí z aut. A Dieselgate to tam ukazuje, že riadenie a kontrolné systémy, ktoré sú zavedené na európskej rovni eh, pri emisiach vozidel zlyhali. Zatiaľ, čo regulačný eh, limit NOx sa značne znižil od roku 2000 ozajstné emisie NOx zostávajú vysoké a um, tie emisie Euro uh, 6 dieselových aut boli 6 krát vyššie ako je limit a uh, dvor auditorov dosiaľ požiadavku, eh, aby vykonal eh, audit eh, emisí vozidel. Ako vidíte, my sme sa rozhodli nevytvoriť, nevy, urobiť audit, ale vám dať miesto toho briefingový dokument. Robíme to preto, že váš výbor odvedol výbornú prácu pri analýze tohto systému, takže nechceli sme opakovať tú prácu, ktorá už bola vykonaná. Druhý argument je, že komisia už urobila e, pár krokov, aby e, navrhla e, ďalšiu legislatívu a reagovala na to v roku 2018, ale ešte niektoré časti legislatívy musí byť prijaté na úrovni členských štátov EU, takže nemôžeme ešte robiť audit na túto tému. A tretí argument je, že chceme dať Európskemu parlamentu túto správu pred európskymi voľbami, aby ste vedeli, čo sa stalo po tej správe, ktorú vydal výbor NV vďaka e, tomu e, materiálu s briefingom, e, preto ne uvádzame preto uvádzame tie výzvy, ktoré môžu byť spôsobené týmto plnením. A preto tento dokument uvádza tie výzvy, ktoré vám umožňa ďalej napredovať. Keď sa pozrieme na pozitívnu stránku toho, čo sa stalo v reakcii na škandál Dieselgate, tento samotný škandál urychlí legislatívne zmeny systému Európskej únie eh, pri eh, kontrole emisí vozidel eh, v systéme, ktorý meria emisie vozidel. Európska komisia bude môcť skontrolovať homologizáciu tiež stiahnuť alebo prerušiť homologizáciu a udeľovať sankcie. E, nový e, test laboratórií, e, celosvetový harmonizovaný test ľahkých vozidel bol zavedený na meranie emisí CO2 a tiež emisie NOx sa merajú v testoch za ozajstné prevádzky tiež e, e, tretie strany teraz môžu robiť e, emisné testy, aby sa stali súčasťou tohto plnenia. Tiež sme zistili, že sú tu jasné prospechy z zavádzania testov emisí NOx za reálnej prevádzky, pretože pri motoroch Euro 5 mali emisie nižšie ako 160 mg za kilometr v prípade Euro 6D. E, Hlavný dôvod e, tohto poklesu je používanie efektívnejších technológií e, spracovania následného, ako napríklad na katalýza. A na druhej strane sme uvedli, že dopad by mohol byť ešte väčší a um, môže to byť dočasný limit 126 mg za km, ktorý bol prijatý, miesto 168 mg za km. Náš e, materiál nezahrňa informácie o rozhodnutí z e, Európskeho súdneho dvora, čo týka prijatia e, tých faktorov zhody keďže sme prijali náš e, materiál predtým, ako bolo prijaté rozhodnutie. V každom prípade je to politické rozhodnutie o tom, ako sa zmení legislatíva v budúcich dňoch e, alebo mesiacoch. Môžeme vás však informovať, že sme našli nejaké vedecké argumenty, ktoré sú spojené s nepresnosťou merania, ktoré um, predpokladajú um, faktor zhody 1,3, ale nie 2,1. Bez ohľadu na tieto pozitívne zmeny sme zaznamenali, že e, vplyv na efektívne vykonávanie týchto legislatívnych zmien môžu mať aj následujúce výzvy. Výrobcom sa môžu tieto nové možnosti flexibility pri laboratórnych testoch VLTP e, takže vplyvajú na znižovanie emisí CO2 a teda, že bude ťažké plniť tie e, ciele, ktoré máme nastavené do roku 2021. Potom, pokiaľ ide o testy RDE a taktiež emisie oxidov dusíka, nad rámec týchto testov RDE aj naďalej môžu zostávať príliš vysoké, takže efektívny dohľad nad trhom e, bude závisieť od e, implementácie v členských štátoch. Nož a samozrejme ťažko dodržiavať alebo kontrolovať nezávislosť testovania tretími stranami, najmä pokiaľ to prebieha nejakými environmentálnymi úradmi, tak ako to napríklad v prípade USA. Nuž a e, toto taktiež môže byť značne ovplyvnené vysokými nákladmi na vykonávanie testov VLTP alebo RDE. Existujú aj určité otázky, ktoré sme ešte nevyriešili tou e, legislatívnou cestou. Napríklad ešte dlho môže e, trvať, než sa nám podarí vylepšiť kvalitu ovzdušia v mestách a to e, najmä berúc do úvahy to, že máme príliš znečistujúce auta stále v uliciach a na cestách. E, Viac ako 10 miliónov vozidel rôznych značiek bolo stiahnutých od používateľov, bol opravený ich software, ale obmedzené údaje, ktoré máme k dispozícii, naznačujú, že e, reálny dopad na emisie oxidov dusika bol príliš malý. Nuž a ten, to nové typové schváľovanie sa stále príliš opiera o e, kontroly nových modelov aut, e, a to je teda prístup, ktorý sme videli v minulosti už zlyhal. Nuž a potom je tu ešte aj zasahovanie do emisných systémov vozidiel. Toto je veľký problém, najmä pokiaľ ide o filtre jemných častíc. Na teraz toto spadá do jurisdikcie členských štátov, musí to byť riešené vnútroštátnym právom. Ale dá sa to zistiť napríklad využívaním nových technológií alebo pravidelných technických e, inšpekcií. Na teraz však častokrát takéto pravidelné kontroly e, nepre, e, nie sú vykonávané. A to potom samozrejme vedieť k tomu, že nie sú rešpektované nastavené limity. Takže toľko z našej strany, čo sa týka našich zistení v informačnom dokumente. No a samozrejme rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne. Well, thank you very much. Now, uh... Ďakujeme pekne. Takže, milí kolegovia, teraz ste na rade vy. Môžete sa hlásiť o slovo, takže si vypočujeme všetky otázky a potom uh, Európsky dvor auditorov na ne odpovie. Pán Gebrani, nech sa páči. Very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prekvapujeme, že som prvý. Uh, Začnem tým, že poďakujem Európskemu dvoru auditorov za vykonanie tejto štúdie. Je to viac ako zaujímavé a zistenia plne zodpovedajú aj zisteniam nášho vyšetrovacieho výboru ale taktiež tomu, o čom sme hovorili na minulý týždňovej diskusii s komisárkou Bienkovskou tu na pôde výboru Envy. Samozrejme, Mohli by sme sa e, pýtať na tie technické podrobnosti e, vo vašej správe, ale toto možno nie je úplne tá správna príležitosť na tieto otázky. Som veľmi rád, že ste kritizovali ten tzv. faktor súladu a som rád, že ste sa na to pozreli aj z toho technického hľadiska. Je dosť zaujímavé keď vidíme tak vysoko postavený orgán, akým je Európsky dvor auditorov, že takto silno kritizuje tieto veci. Možno bude ťažké pre vás, aby ste sa k tomu vyjadrili. V každom prípade keďže komisia sa chce odvolať voči rozhodnutiu súdu, to už e, myslím si je niečo, s čím možno, že úplne nesúhlasíte ani vy. Mám takú konkrétnu otázku k dohľadu nad trhom a tých nedostatkov, ktoré systém ešte v tomto ohľade stále má. Všetko to závisí od vykonávania na úrovni členských štátov. Všetci vieme, že toto je naozaj tým základným nedostatkom európskej legislatívy. Ja už roky žiadam o vytvorenie Európskeho eh, inšpekčného úradu. Dúfam, že jedného dňa budem vyslyšaný. Eh, v každom prípade medzi časom existuje iné riešenie, a mohol by práve Európsky dvor auditorov zohrať dôležitú úlohu. Totiž e, ten má silné napojenie aj na tie vnútroštátne auditorské dvory. A my tu v podstate hovoríme o veľmi zlom plnení alebo vykonávaní legislatívy na vnútroštátnej úrovni. Takže by ma zaujímalo, či si myslíte, že by ste toto mohli prediskutovať práve s národnými auditorskými dvormi, aby oni mohli vypracovať vnútroštátne odporúčania na zlepšenie alebo posilnenie vnútroštátneho systému. No a ďalšia vec, o ktorej som chcel hovoriť, to sú nedostatky eh, aktualizácií softverov. Plne súhlasím s tým, čo ste povedali. Videli sme, že v mnohých členských štátoch eh, nedochádza k aktualizácii hardvéru, iba softveru. Vidíte nejaké riešenie, ako by sme mohli donútiť členské štáty, aby donútila aj um, súčasný, um, súčasné priemyselné odvetvie, aby tlačilo a aby naozaj muselo aktualizovať tento hardware? Pretože častokrát dochádza naozaj k nezákonným emisiám z miliónov vozidiel. Takže to sú otázky, ktoré som chcel položiť. Pani predsednička, a opäť veľmi pekne ďakujem za túto veľmi silnú správu, ktorú vypracoval Európsky dvor auditorov. Ďakujeme pekne. Kto ešte sa hlási o slovo? Pani Evi, nech sa páči. Grazie, prezidente. Prendo parola anche io per... Ďakujem pekne, pani predsednička. Prihlásila som sa o slovo, lebo chcem poďakovať zástupcovi Európskeho dvora auditorov. Táto správa je veľmi dôležitá a bolo tiež veľmi dôležité verejne ju odprezentovať, tak aby tieto e, informácie boli vysielané aj čo najväčšiemu možnému publiku. Zdôrazňujú sa tu totiž tie nedostatky a slabé stránky e, európskej e, činnosti alebo európskej reakcie a reakcie členských štátov na Dieselgate. Ja samozrejme súhlasím aj s tým, čo pred chvíľkou povedal kolega Alestan, ale Chcela by som sa ešte vrátiť k tej otázke e, tzv. retrofitu, to znamená aktualizácia materiálu, vozidiel. Vy ste hovorili vo svojej správe v rámci bodu 64. Tam odkazujete na to, že takéto retro vybavenie by mohlo byť alternatívou modernizácie softvéru. A mňa by zaujímalo, s akými návrhmi podľa vás by mala na európskej úrovni prísť Európska komisia, s akým nejakým spoločným prístupom, pokiaľ ide o aktualizáciu a prispôsobovanie týchto softverov? Na teraz totiž e, tá reakcia zo strany členských štátov je taká e, nejednotná, máme tam veľmi rôznorodé reakcie, nemáme tam e, homogénny, jednotný prístup. Niektoré krajiny upravujú softver, niektoré upravujú samotné zariadenia, samotné vybavenie Takže ako by mohla možno Európska komisia zareagovať, aby zabezpečila jednotný európsky prístup? Nuž a potom e, sú tu aj určité nezrovnalosti, ktoré ste zistili a dokonca diskriminácia, e, keď porovnáme to, čo sa vykonáva v Európe a čo sa robí v USA. V USA Volkswagen bol donútený pristúpiť k materiálnej úprave vozidiel, Takže bolo treba prispôsobiť a upraviť samotný ten materiál, nielen software. Ja si myslím, že toto predstavuje e, nerovnaké zaobchádzanie a diskrimináciu medzi americkými a európskymi užívateľmi. A toto je niečo, čo by nemalo existovať. Európska únia a členské štáty by mali naozaj konať v tejto veci. Už minulý týždeň som e, komisárke Bienkovskej položila túto otázku, ktorú teraz opätovne e, položím vám. Neviem, či vy mi budete na ňu môcť odpovedať. Minulý týždeň sa mi totiž to odpovede nedostalo. Ide o dohodu, nedávno uzavretú medzi Volkswagenom a Európskou investičnou bankou. Neviem, či budete môcť zareagovať, e, ale uvidíme. V každom prípade v tejto dohode z EIB, respektíve medzi EIB a Volkswagenom, dostáva Volkswagen, respektive dostával za posledné roky požičky viac ako 400 miliónov eur na zníženie e, emisí, ale nevyužili vyslovene na zníženie emisí, ale skôr na zariadenie retrofit. No a Volkswagen e, podpísal zmluvu z EIB na financovanie projektov environmentálnej ekologickej udržateľnosti. Na 18 mesiacov na niekoľko miliónov eur. Takže sú tam samozrejme určité záväzky, ku ktorým sa Volkswagen zaviazal. Neviem, čo by ste nám možno, že vy mohli niečo k tomuto povedať, či vôbec môžete sa k tomu vyjadriť, ale boli by sme radi. Napríklad myslíte si, že je tam trošku taký nejaký nesúlad, pretože nás to trošku zaskočilo, uh, celá táto dohoda. Sme trošku zmetení, tak povediac. Ale možno, že je to niečo, čo nie je vyslovene ani priateľné. Ďakujeme pekne, výborne. Ešte niekto sa hlasí o slovo? Za komisiu možno? Áno, ďakujem pekne. Volám sa Mediusín. Som z Eh, jednotky eh, pre automobilový priemysel eh, Európskej komisie. Nože ja by som v stručnosti chcel zareagovať tiež na túto vec, konkrétne tá aktualizácia softverov a aktualizácia hardvéru, pretože už sa o tom v minulosti hovorili. Na teraz by som povedal, že je pravdou, že toto je v právomoci národných orgánov, ktoré rozhodujú o tom, ako sa to dá lepšie vyriešiť. Takže komisia nemá veľkú úlohu pri rozhodovaní o tom, či budeme robiť e, aktualizáciu, alebo či to budeme riešiť na úrovni softveru alebo hardveru. Nuž a potom, čo sa týka budúcnosti, chcel by som zdôrazniť, že komisia preskúmava možnosť E, tzv. hardware retrofitu a to veľmi e, vážne sa tomuto venujeme. Dokonca e, sme spustili aj projekt tzv. retrofittingu, ten už prebieha a taktiež sa vážne zaoberáme možnosťou retrofitting v budúcich pravidlách, teda Euro 7, tie, ktoré budú platiť po Euro 6 na teraz pripravujeme takú prípravnú štúdiu práve k týmto pravidlám Euro 7. Ďakujeme pekne. A teraz už má slovo opäť Európsky dvor auditorov. Nech sa páči. Áno, ďakujem. Najskôr chcem zareagovať na otázky pána Gemrandyho, pokiaľ ide o dohľad nad trhom a vykonávanie na úrovni členských štátov. Čo budeme robiť? Možno, že s tými auditorskými dvormi v členských štátoch. My sme im našu správu zaslali. Oni samozrejme sú nezávislí. Oni si majú vybrať, aké inšpekcie, audity budú vykonávať. Ale môžem s vami súhlasiť, že by sme mali naozaj eh, viac zdôrazniť tento problém. Mali by sme o tom s nimi diskutovať na tej národnej úrovni a snažiť sa odporučiť im alebo presvedčiť ich, e, že treba vypracovať podobnú štúdiu na tej vnútroštátnej úrovni. A to najmä, e, keďže na základe minulo v týždňovej vašej diskusie, ale aj na základe toho, čo e, máme v médiách, máme naozaj veľkú reakciu v Nemecku ale inak sa o tomto mm, našom informačnom dokumente na úrovni členských štátov veľmi nehovorí. Možno, že v iných členských štátoch teda neexistuje náležité povedomie o týchto otázkach a bolo by teda treba zapracovať na hľadanie riešení tohto problému. Čo sa týka e, to hardware retrofit a riešenia na úrovni členských štátov, Európska komisia už povedala, čo majú v pláne. Neviem, či e, Európsky dvor auditorov by sa mal ďalej ešte k tomuto veľmi e, možnosť vyjadrovať je to v právomoci členských štátov, takže ťažko úplne zosúľadiť prístup e, naprieč Európou. Potom k dohode medzi Európskou investičnou bankou a Volkswagenom. Náš dokument je iba informačným dokumentom. My sme tam odprezentovali to, čo je verejne známe, e, čo sa týka toho vyšetrovania na úrovni EIB. Tam je ťažké prísť s nejakým konkrétnym stanoviskom, či možno tie nesúlady sú v poriadku alebo nie. My nevieme, ako presne Volkswagen tieto peniaze utratil. Na teraz naozaj z mojej strany je veľmi ťažké zareagovať na vašu otázku nejak bližšie. Takto som teda pochopil vaše otázky. No a čo sa týka toho tzv. hardware retrofit, zástupcové komisie už na to zareagovali. Ďakujem pekne. Mr. Gerbrandy, you want... Pán Gemrandy, ešte nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne aj pánovi Džerobovi za jeho odpovede. Ešte taká doplňujúca otázka, ak by som mohol. Hlavným problémom je, že tie podvodné autá, ktoré stále sa nám premávajú na našich cestách. Táto problematika sa stále na európskej úrovni nerieši. Máme vnútroštátne programy napríklad v Nemecku, ale spôsob riešenia na úrovni členských štátov, napríklad, že ponúkneme 6000 eur e, za takéto podvodné auto. To môže viesť k tomu, že tieto autá budú e, lacnejšie na vývoz a teda budú používané v nadchádzajúcich rokoch v iných členských štátoch. Z môjho hľadiska by som povedal, že iba jedna organizácia v Európe sa môže snažiť toto zorganizovať, respektíve skoordinovať na Európskej únii. A to je Európska komisia, ale vedenie, respektíve e, aktivita e, Európskej komisie v tejto oblasti nám úplne chýba. Ako by mohli iné inštitúcie prispieť k riešeniu na európskej úrovni tohto problému? A teda, aby sme to nenechávali na e, jednotlivé členské štáty, pretože takéto riešenie na úrovni členských štátov môže mať neblahé vplyvy na iné členské štáty. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázku. Je to skôr možno otázka, o ktorej by sa malo diskutovať na medziinštitucionálnej úrovni medzi komisiou a členskými štátmi, pretože členské štáty musia dať komisii právomoci konať v tejto veci. Neviem vám dať jasnú odpoveď čo by mohla komisia urobiť bez toho, aby existovala nejaká dohoda s členskými štátmi o tom, že treba prísť na európskej úrovni s jednotnou reakciou a teda nenechávať to na jednotlivých členských štátoch. V našom informačnom dokumente hovoríme o tom, že by mohlo viesť e, takéto rozdrobené riešenie k tomu, že sa budú prenašať tie limity na iné krajiny, ale aj na mimo európske krajiny. Až takýmto spôsobom e, nemôžeme rozriešiť celý tento problém. Z tohto dôvodu sme tam zaniesli to porovnanie z USA, kde vidíme, že sa nepristupuje k takému nejakému e, miernemu riešeniu. Tam sa hovorí o tom, že sa buď upraví hardware, alebo sa auto zošrotuje a hotovo. E, v každom prípade, ak nebudeme postupovať jednotne, tak e, kvalitu ovzdušia čo skoro nezlepšíme. Výborne, ďakujeme pekne. Týmto by sme to asi uzavreli na teraz a stretneme sa popoludní. Ďakujem pekne všetkým.